kolegom Atilou. Atilou prvý podpredseda irackej poslaneckej snemovne. Ja, mňa teší pokrok v oblasti bezpečnosti a dodržiavania zákonov v Iraku. Svedčia o tom aj provinčné voľby, ktoré sa konali v januári. Je to naozaj povzbudzujúce a dúfame, že budú čoskoro prekonané ďalšie problémy a že ťažké roky budú minulosťou. Môžete si byť istí, že Európska únia a Európsky parlament vždy budú stať po vašom boku, aby vám pomohli upevniť mier, demokraciu a stabilitu pretože ako každý národ na Zemi máte na ňu právo aj vy. A dúfam, že schôdze, ktoré budete mať tu v tomto parlamente, budú prínosné a že váš pobyt medzi nami vám e, a nám pomôže upevniť vzťahy medzi našimi dvoma parlamentami. Teraz prichádzame k odporúčaniu do druhého čítania. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, spoločné stanovisko rady, prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy.